herr präsident! dobré ráno dámy a páni zasadnutie je týmto otvorené. podľa článku 216 by som vám chcel teraz eh, oznámiť že